slovo pán David Megalister eh, za EPP. Mr. President, ladies and gentlemen. Vážený pán predseda, dámy a páni, juhovýchodná Európa bola silne eh, poškodená a posunutá tými záplavami z minulého roku. Malo to závažné dôsledky pre členské štáty ako Chorvátsko, Rumunsko, takisto Srbsko, Bosna, Hercegovina utrpeli škody. Ja som navštívil Srbsko pred troma týždňami a veľmi rád e, som konštatoval, že tam bolo vidieť matateľné výsledky európskych zásahov, pokiaľ ide o e, nápravu škôd spôsobených záplavami z maja minulého roku. roku. E, Michael Davenport, to je vedúci delegácie do Srbska, spolu s ním som navštívil mesto Svilajnač, ktoré bolo veľmi posihnuté týmito týmito záplavami. Otvorili sme renovanú škôlku a takisto sme odovzdali kľúče do súkromných domov, ktoré boli rekonštruované pomocou európskych prostriedkov. Táto návšteva ma pevne presvedčila, že solidarita Európskej únie s občanmi Srbska to boli dobre vynaložené prostriedky pre dobrý cieľ, vznešený cieľ. Európska únia je najväčším donorom, pokiaľ ide o nápravu škôd z, na, zo záplav. V Srbsku viac ako tisíc domov bolo takýmto spôsobom rekonštruovaných a E, majú prístup k všetkým možným energiám a všetko, čo je potrebné. Teraz musíme však sa pozrieť dopredu a musíme pracovať smerom k predchádzaniu záplav a v tomto ohľade 60 miliónov vyčlenila EÚ a no aj 19 miliónov z toho pôjde na prevenciu. Myslím si, že takéto kroky a tieto aktivity budú rovnako dôležité, ak aj nie dôležitejšie, nakoľko musíme všetci spolupracovať, aby sme zabranili výskytu podobných katastrof v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Teraz Alessia Maria Moska. Ďakujem pekne. V posledných týždňoch boli zverejnené štatistiky, ktoré boli aktualizované, ktoré sa týkajú starostlivosti v rámci eh, materskej dovolenky a ktoré sa týkajú eh, platenej dovolenky, či materskej alebo otcovskej, 7 členských štátov, ktoré e, garantujú takúto kvalitu a kvalita týchto služieb každopádne naráža mnohých členských štátov na nedostatok e, prostriedkov a takisto absenciu pedagogických materiálov. Toto len prehlbuje nerovnosti sociálne a takisto zabraňuje e, ďalšiemu šíreniu tej, priepasti medzi pohľaviami, pretože ženy výrazne trpia, keď nemajú, nie je tam rovnováha medzi pracovným a rodinným životom. Preto je nevyhnutné, aby Európska únia garantovala pre všetkých občanov kvalitné služby, ktoré budú dostupné pre všetkých, nad rámec ostatných opatrení, ktoré by prispeli k znižovaniu akékoľvek formy diskriminácie, aby to bolo prispôsobené aj na úrovni smernice, ktorá sa týka e, rodičovskej dovolenky, a takisto, aby sa to týkalo fóriem práce, ako je smart working, ktoré by umožnili nielen ženám, ale všetkým pracovníkom lepšie E, zladiť e, pracovný a rodinný život. Ďakujem. Ďakujem pekne. Patrik von Storch, nech sa ja, morgen wird in diesem Hause einmal... Áno, zajtra opäť budeme v tejto snemovni e, rozprávať o potrate. Viackrát sme už konštatovali, že potrat nie je vec, ktorá je v pôsobnosti Európskej únie E, nie sme za to platení, aby sme tu hovorili o veciach, ktoré evidentne nie sú v pôsobnosti tejto snemovny. V Nemecku, e, teraz sa ho, hovorím o správe Tarabela, v Nemecku potrat napríklad je e, trestný, trestný skutok. 3 až, hrozí až 3 roky, od, od, od, teda 3 roky odňatie slobody v Nemecku. A Tarabela správa sa snaží o to, aby to nebolo nielen, že aby to nebolo trestné, ale chce to postaviť normy ľudského práva, aby to bolo postavené na úroveň práva na slobodu vyjadrenia a práva na život. Naozaj by sme mali z toho dať ruky preč a mali by sme prestať hovoriť o veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti tejto snemovne. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Ivan Jakovčič, Alde jedna od politika borba jedna z hlavných politik Európskej únie je aj boj proti klimatickým zmenám. A na to sa viaže naša celá politika ochrany životného prostredia. A samozrejme, e, je s tým previazania náš cieľ všeobecnej harmonizácie a zblíženia európskeho hospodárstva. Bohužiaľ, e, dochádza k niektorým negatívnym javom aj v Chorvátsku a to na úrovni životného prostredia, ktoré nie sú príliš prospešné pre budovaniu niektorých e, elektrární. A to preto, e, že už v blízkosti tejto lokality je ďalší projekt a ten sa síce týka vybudovania energetického terminálu na ostrove Krk preto chcem eh, od komisie požiadať, aby zakázala takéto projekty a aby Plomen 3 nebol realizovaný ako jadrový projekt, ale aby to bolo na úrovni LNG, tak aby sme mohli ochrániť patrične životné prostredie. Lidia Stena Rodriguez, Guengel, nech sa páči. Sí. Ďakujem pekne, pán predseda. Jeden deň po 8. marci, Medzinárodný deň žien, jeden deň po tomto dni by som chcela tu e, sa vyjadriť k tomu, ako e, konštatujeme, že politika úspor má veľmi vážny dopad na ženy. Škrty ovplyvňujú e, oblasti, ako je zdravotníctvo, školstvo alebo verejné služby, kde je vysoké zastúpenie žien tieto úspory tiež e, znamenajú škrtanie podpory, e, ktorá je e, určená pre ženy, ktoré sa starajú o deti, o starších ľudí. Tieto škrty tiež ďalej ovplyvňujú, ovplyvňujú programy boja proti domácemu násiliu voči ženám. V Galicii 24 ženy zarábajú 24% menej ako muži a eh, ženy naďalej eh, ich práva, pracovné práva nie sú plne uznávané. Eh, oblasť chudoby zasahuje ženy vo väčšej miere. Ďakujem. Slovo dostane pani Zaula Ber. Pán posol Ernest Maragall. Je prítomná, takže Ernest Maragall, nech sa páči. E, dobrý večer, pán predseda. Hovoríme o Katalánsku, čiže hovoríme o Európe. V Katalánsku uh, zaužívame, uh, zažívame zaujímavý proces. 2 až 3 milióny hlasov v novembri. Uh, viac ako milión podpisov o e, deklarácii, avšak Španielsko odmieta viesť otvorený dialog s Katalánskom. To znamená, že e, Španielsko nesplňa základné princípy právneho štátu, ktorý vyžaduje Európska únia od členských krajín. Uviem len Uvediem len niekoľko prí, príkladov prakti, praxe. praxe. Uh, stiahnutie uh, e, katalánskeho sudcu. Sú to skutočne kroky, ktoré sú antidemokratické a je to veľký útok na inštitúcie a základné práva kataláncov a katalánske orgány. Katalánsko je súčasťou budúcnosti Európy, Európskej únie. Ďakujem. Moja sestra zna katalonsky, ale pán prekročil... Moja sestra hovorí po katalánsky, ale vy ste žiaľ prekročili rečnícky čas. No. A teraz poprosím pani poslankyňu eh, Roza Damato. Nech sa páči. Pokiaľ ide o, tú, o ten rozvoj regionálny, tak chcela by som vyjadriť svoje znepokojenie, pokiaľ ide o operačné programy regionálne, e, viac ako 300. E, to je veľká časť zo všetkých programov a je tam nevyhnutné e, nejakým spôsobom prehodnotiť viacročný finančný rámec bez ohľadu na to, aby bolo ohrozené zdroje z roku 2014. Pokiaľ ide o to prerozdelené prostriedkov v rámci viacročného finančného rámca, to sme už riešili a budeme tam nedelej za tým zaoberať e, do budúcnosti na to, aby sme sa vyhli takýmto podobným problémom v rámci ďalšieho programovacieho obdobia. Bola by som rada, keby bola väčšia spolupráca a koordinácia medzi Európskou e, komisiou, medzi členskými štátmi, medzi regionálnymi a lokálnymi orgánmi. Hlavne pokiaľ ide o tú zlúčenú pôsobnosť, ktorá by mala byť tým hlavným princípom vodiacim v rámci takýchto postupov Každopádne tie omeškania e, zažívame v mojej krajine už celé 10 ročia. To postihuje hlavne oblasti juhu. Vždy sú to tie isté regióny, e, ktoré majú takéto problémy a to je zlé. Grazie. Pán posel. Ďakujem. Pán posel Franz Obermeier. Franz Obermeier. Ešte raz sa ospravedlňujem. V roku 2013 asi 120 tisíc prišlo z Líbie, zo Sýrie e, do Únie. E, koľko z nich bolo sympatizanti, koľko boli sympatizanti islamu, koľko sa s tým stotožňujú, e, je možné to vypočítať so štatistickým programom. Každopádne Európa to nechce vnímať celkom, že je tu časovaná islamistická bomba. Koho teda udivuje to, že spolu s islamistami sa tu zgrupujú aj niektoré ďalšie skupiny, ktoré podporujú takéto, takéto hnutia, aj niektoré nadácie, ktoré pôsobia e, v rámci únie a dokonca dostávajú oficiálne pozvania na niektoré akcie EÚ a pritom tieto nadácie dostávajú peniaze od organizácií ako Boko Haram. Bol by som rád, keby sme kritickejšie pristupovali k otázke islamistov a islamistických združení, aby sme im neposkytovali ďalej priestor, aby sme to nerobili či už z ignoranstva alebo z hlúposti, aby sme im nedávali priestor dostať sa cez zadné dvierka do tých e, našich vyšších kuloárov. E, pán posol... E, ďakujem pekne, Tomáš Dechovský. Ďakujem, pán predseda. Európska únia sa zaoberá e, rôznymi právami. Dnes sme tu počuli viacero vyjadrení ohľadom rôznych práv, avšak nezaoberá sa dôležitými právami. A jedným e, z týchto práv je aj právo na súkromný život. Stále viac ľudí sa dostáva do situácie, kedy nie sú schopní udržať z pracovných alebo z iných dôvodov manželský život Poznáme to všetky, všetci okolo seba. Rozpadávajú sa rodiny. No ale takisto sa dostávame do situácie, kedy stále viac žien nie je ochotných e, povedať, kto je otcom ich dieťaťa. Napriek tomu, že túto informáciu e, v mnohých prípadoch majú, tak sú upierané otcom ich práva a starať sa o svoje deti. Nielen ženy, ale aj muži sú diskriminovaní v Európskej únii a preto by sme nemali pred týmto problémom zatvárať oči. Jedným z prípadov je aj prípad e, českého občana Jan Pulda, ktorý nemôže e, urobiť testy otcovstva a tak e, preukázať, že je otcom svojich detí a tak prišiel akúkoľvek možnosť preukázať to pred českými súdmi. Ďakujem. Ďakujem, pani pošle. Pán posel Kostas Mavrides, grupa socialistov Pán Kostas Mavrides, SAD. Pán posol Kostas Mavrides. Pán poslanec Kostas Mavrides. Ďakujem pekne e, za slovo, pán predseda. Milí kolegovia, takže chcel by som v stručnosti prečítať to, čo, deti, e, čo mi dali deti z Levkozie, čo mi poslali. Aby, e, sú to 8-ročné deti a kladú si otázku, prečo e, musia žiť v rozdelenej krajine, kde jedna, tretin, kde jedna tretina krajiny je obsadená tureckými jednotkami. Pýtajú sa, prečo právo, nemajú právo na slobodu vo svojej krajine, aj v súvislosti s um, hospodárskou krízou e, kladú si otázku, prečo nemajú oblečenie, jedlo, prečo e, v našej krajine e, prečo existujú tak, existuje takáto situácia v krajinách EÚ. A na záver poviem jednu vec. Rešpektujte Cyper, Cyprus, aj Cyprus je krajina Európskej únie. To bolo na záver. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vojčekovský, nech sa páči. V roku 2008, kedy sa ruské tanky blížili do Tbilisi pre um, hlavného mesta e, Gruzinska, tak Lech ktorý bol zodpovedný za obranu Gruzinska, povedal, že dnes to je Gruzinsko, zajtra Ukrajina, pozajtra Baltické krajiny a potom Polsko. Pán prezident Lekačenský zahynul v dodnes nevyjasnenej katastrofe, no Rusko e, pod vládou prezidenta Putina realizuje tento scenár. Už dnes je to Ukrajina. Všetci vidíme, čo sa tam deje. A ja chcem zopakovať slova prezidenta Ukrajiny Petra Porošenky, ktorý, Porošenka, ktorý povedal, že imperiálne snahy Ruska e, siahajú ďalej, než je veľkosť Ukrajiny. A ja vás chcem upozorniť na to, že Ruské imperium ktoré buduje Vladimír Putin, sa neskončilo na Ukrajine, neskončilo sa ani e, v Polsku, ale ťahalo sa až do um, stredu Nemecka. Preto chcem na túto situáciu upozorniť najmä nemeckých politikov. Ďakujem, pán poslanec. A teraz pani Berlen za GUE gel. Nech sa páči. Thank you. Uh, in April Ďakujem. V apríli roku 2016 Írsko bude transformovať nové smernice o verejnom strananí. E, predchádzajúce usmernenia EÚ hovoria o tom, že verejné obstarávanie by malo byť pozitívnym nástrojom na dosiahnutie mm, rodovej rovnosti, trvalo držateľného rozvoja a dosiahnutia sociálnych cieľov, ako napríklad národné ciele boja proti chudobne, chudobe. Taktiež je tu snaha dosiahnuť e, e, rovnosť pracovných práv a podobných, tie by mali byť zabezpečené vo všetkých fázach eh, verejného eh, obsarávania, tak ako to vyplýva z noriem ILO. Moja krajina Írsko je druhá v OECD eh, pokiaľ ide o nízke platy a v tejto oblasti sú najmä e, postihnuté ženy, tak e, by e, sa vždy malo hovoriť o možnosti zaplatiť si základné životné náklady. dobrovoľné služby v dobrovoľníctve a komunitách by taktiež mali byť chránené a nemali by byť znevýhodňované. Thank you. Adesso nervole... Ďakujem. A teraz Julia Moj, FDD, nech sa páči. E, pán predseda, je prekvapujúce, že pokiaľ ide o výstavu v Expo v Miláne, e, že sú tu isté výnimky, ktoré sa týkajú výrobkov z tretich krajín, zatiaľ čo e, je to uzavretý priestor pre niektoré produkty z našich konkrétnych oblastí. Sú tu obrovské dobré produkty, ktoré pochádzajú z našich krajín, z našich oblastí a ktoré by mali dostať priestor. Preto e, chcem poprosiť komisiu, aby e, nedošlo k takému, takejto nehanebnosti, e, ktorá bude takto postihovať e, mnohých postovateľov práve v Sardínii. Musíme dať priestor e, týmto sardínskym výrobcom, ktorí už viac ako 30 rokov od 68. teda napriek tomu, že sú tu takéto problémy, nedokázali vyriešiť tieto veci, stále e, dochádzalo k zvyšovaniu miest niektorých e, ľudí, ktorí parazitovali na celom systéme a ktorí takýmto spôsobom zamedzovali prístupu sardinských výrobcov k zdrojom a takýmto spôsobom e, je tu riziko, že stratíme obrovskú príležitosť propagovať lepšie naše produkty. Expo 2015 sa zrodilo pod nesprávnou hviezdou a ja e, dúfam, že nebudeme pokračovať v takomto trende e, podvázania. Pán posel. Ďakujem pekne, e, pán Laftaris Christoforu. Κύριε Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος σήμερα να θέσω ενώπιον του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Slovo, ďakujem pekne za slovo. Európsky parlament sa venoval dnes veľmi dôležitej otázke, e, pokiaľ ide o Cyprus a situáciu tam e, Turecko sa správa nelegálne a zaviedol e, embargo pre lode, ktoré idú pod cyperskou vlajkou. To je embargo voči e, lodiam Európskej únie. To je skutočne nezákonné a Turecko vôbec nepotrestané. Porušuje protokol z Ankary, ktoré samo Turecko podpísalo, avšak neotvára prístavy pre príslušné lode a takýmto spôsobom uráža Európsku úniu. My ako Cyperčania tým samozrejme e, musíme e, zaznamenávame veľké straty e, a to sú náklady, ktoré sa týkajú Európskej únie a pokiaľ takéto škody spôsobuje krajina, ktorá chce raz vstúpiť do Európskej únie, ako je Turecko, tak potom skutočne nemá zmysel, aby sme nejakým spôsobom Turecko podporovali. Predstavte si, pán predseda, čo by nastalo, pokiaľ by Turecko, napríklad britské, ale by zakázalo britským alebo francúzským lodiam, aby prišli do ich prístavov. To. A... Uh, pani posol Maria Grapini. Pani Maria Grapini. Președinte, în data de 25 februarie 2000 Ďakujem pekne. 25. februára tohto roku komisár zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti oznámil zahrnutie Rumunska do makroekonomického, postupu pre makroekonomické nerovnováhy. Argument komisie pre takéto opatrenie je veľmi vágny a uplatňovanie takéhoto monitorovania e, znamená v zmysle legislatívy EÚ prekročenie niektorých kritických prahov, pokiaľ ide o e, účet, e, bežný účet, takisto pokiaľ ide o výmené kurzy, pokiaľ ide o konsolidovaný dlh verejného a súkromného sektora, e, úrovne nezamestnosti a tak ďalej. Pričom žiadny z týchto menovaných indikátorov nedosiahol kritickú hodnotu na to, aby Rumunsko bolo súčasťou procesu monitorovania. Rumunsko zaznamenáva štvrtý rok rastu ekonomického, má stabilný menový výmenný kurz, um, nemá žiadne bankroty v rámci hospodárskeho sektora a takisto prebiehajú reformy môžeme vyvodiť záver, že rozhodnutie Rumunska neuzavrieť e, dohodu IMF sa pretavilo práve do tohto rozhodnutia. Ja si myslím, že zahnutie do monitorovania Rumunska je neoprávnené. A myslím si, že komisia musí predniesť e, konkrétne argumenty, prečo zapracovala Rumunsko do tohto zoznamu, pretože to znižuje kredibilitu Rumunska voči investorom. Ďakujem. E, deputé Filip Luasso. Filip Luasso. grup. Oui, merci, monsieur le président Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem hovoriť o rozširovaní EÚ eh, e a vy ešte hovoríte o tom, že by sa mohli do EÚ pripojiť ďalšie krajiny, ktoré by tak mohli profitovať eh, z finančnej pomoci, zatiaľ čo iné národy trpia úspornými opatreniami. Eh, v rozpočte je vyhradený 11 miliard eur pre krajiny, ktoré, by, ktoré sa prihrajú na vstup do EÚ, čo podľa mňa nerešpektuje demokratický princíp. Takže táto, táto prípadná, toto prípadné pripojenie mm, vzbudzuje veľké otázky u našich e, občanov. Taktiež sa chcem opýtať na polnospodárstvo, pretože práve táto oblasť je taktiež súčasťou tohto finančného nástroja EÚ, prispieva k rozvoju a modernizácii polnospodárstva týchto krajín. Napríklad hovorím o tureckej zelenine. Tá tým pádom spôsobuje ešte väčšiu mieru konkurencie eh, pestovateľom z našich členských štátov. Napríklad vo Francúzsku je stále viac vás polnohospodárov naozaj v komplikovanej situácii kvôli týmto stimulom. Ďakujem pán Carlos eh, Trugais za EPP. Ďakujem pekne. Minulý týždeň eh, v Európskom parlamente sme zaznamenali niektorých blízkych ETE, a opäť sú používaní títo ľudia e, pre účely teroristických skupín. E, oni nežiadajú, e, rodiny sú to rodiny príslušníci vrahov, ktorí sú vo vezení a vyzývajú, aby mafia zdložila zbranie. Nie, dámy a páni, oni sú skutočne súčasťou ety a bola tu snaha dojať možno členov parlamentu nejakým eh, takýmto emocionálnym spôsobom. No treba sa pozrieť na to, kto sú skutočné obete. To sú obete terorizmu, to sú ľudia, ktorým tí, eh, zobrali týto život. A rodiny príslušníci týchto členov ETI majú možnosť, je dôležité, aby mali možnosť navštíviť týchto členov rodín obetí terorizmu, aby s nimi hovorili. Tu eh, je dôležité, aby išli na cintoriny a tam im pamiatku uctili a toto uh, je skutočná tvár tejto organizácie. Ďakujem pekne. Muchas gracias. Pani... Ďakujem. Slovo dostane pani Olga Cenalová. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, výdavky na potraviny podľa Eurostatu tvoria asi 14 v niektorých krajinách EÚ viac ako 20 rozpočtu domácností. Potravinársky reťazec každodenne ovplyvňuje spotrebiteľov a jeho fungovanie je dôležité i pre ekonomiku ako celok. Výrobcovia, často malé a stredné podniky, poukazujú na roz, rastúce rozdiely medzi dodávateľskou cenou potravín a výsled, výslednou cenou v obchodoch výšku marží výška marži zdražuje potraviny až dvojnásobne. V roku 2009 bol predstavený nástroj na monitorovanie cien potravín na zvýšenie transparentnosti stravy v potravinárskom reťazci. E, komisia však nemá zatiaľ e, informácie o malo obchodných maržiach. Okrem boja proti nekalým obchodným praktikám by komisia mala urobiť analýzu všetkých aspektov, ktoré ovplyvňujú cenu, ktorý platia spotrebitelia rátane marže. Profitovať z toho by mohol nielen konečný zákazník, ale celý potravinársky reťazec. Ďakujem. Ďakujem pani posol. Pán posol. Ďakujem. Slovo dostane pán Kelly, EPP. Ďakujem pekne. Ja som súčasťou kampane za to, aby som mohol svoj rodný jazyk e, presadzovať. E, a chcem poďakovať EÚ za to, že som dostal príležitosť, aby som hovoril svojim rodným jazykom, keďže je tu zabezpečené tlmočenie e, z Irčiny, to, čo hovorím. V budúcnosti dúfam, že sa vytvoria tiež ďalšie pracovné miesta pre tlmočníkov aby, a prekladateľov, aby mohli byť európske dokumenty prekladané. Budúci týždeň budeme mať dej, deň svätého Petri, Patrika a zorganizujeme eh, privítanie v parlamente pre všetkých. Dnes by som chcel eh, namiesto cheers, bon appetit povedať slonce v našom jazyku. Ďakujem veľmi pekne, slonce. Uh, thank you very much indeed. It was really nice. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, bolo to skutočne milé. Slovo dostane od socialistov pán jo, pani eh, Kirton Darling. Ďakujem pekne, pán predseda. Imeš je jedno z najväčších otvorných múzeí eh, v EÚ. 650 tisíc eh, navštevníkov príde. Je to v mojom obvode mimoriadne miesto e, na severovýchode Anglicka. Bemeš, takéto kultúrne zariadenie, e, poskytuje množstvo pracovných miest, e, školenia, takisto pre mnohé znevýhodnené sociálne skupiny. Je to kľúčový komponent našej ekonomiky. Severovýchodné kultúrne partnerstvo sa snaží budovať vďaka EU fondom, ale naša britská vláda zablokovala prístup k financovaniu EÚ, čo zakazuje prístup kultúrnym organizáciám k týmto prostriedkom, čo samozrejme je veľmi negatívne, čo zabraňuje príležitostiam v tvorbe ďalších pracovných miest. Ďakujem. Uh, thank you. Ďakujem slovo dostane pán Winkler. Ďakujem. Pán predseda, vážení poslanci, pred tromi týždňami neznámi e, vandali poškodili e, pamiatku e, maďarských hrdinov z roku 1848. Nie je to, nebolo to však namierené poškodiť pamätník a, a nebolo to namierené len proti eh, Maďarom, zároveň i proti eh, Rumunom zároveň. Eh, Štrasburg je takým hlavným mestom nemecko-francúzského priateľstva a nech Chceme, aby sa z toho stalo mesto konfliktov a takisto v Rumunsku by nemalo sa z tohto mesta e, stať mesto konfliktov a musíme bojovať proti extrémizmu a radikalizmu. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, pán kolega. Slovo teraz dostane pani Ines Senda SND. Ďakujem, pán predseda. Eh, pred rokmi, keď prišlo pred rokmi eh, k veľkým katastrofám, záplavám, tak eh, ukázala sa solidarita počas posledných rokov. Milióny boli definované a môj región zažil záplavy v Rio Ebro. Už asi týždeň sa začala vylievať voda z tejto rieky a zasiahla mnoho orgánov, e, polnospodárska pôda, mnohé zvieratá, obyvateľia museli byť evakuovaní, e, prišlo k poškodeniu ciest, e, boli to veľmi vážne dôsledky týchto záplav je dôležité, že pr- to, čo prijala španielská vláda, zatiaľ nie je dostatočné, opatrenia neboli dostatočne prijaté a situácia v súčasnosti e, predstavuje úplné, za, úplné zúfalstvo pre ľudí, ktorí žijú e, v tomto regióne Aragon. Takže prosím o solidaritu a podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo dostane pán Eduard Kukan. EPP, nech sa páči. Ďakujem

Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Dragič, SND. 3. marca počas tokčov uh, e, talianskej televízie Piazza Taria uh, Jana Pavlovič e, bola predmetom rasistických útokov Džuna ponad e, talianského europoslanca. Pre mňa ako romského pôvodu e, talianského občana je to skutočne niečo hrozné, pretože politická rodina, ktorej patrím, socialisti v 28 členských štátoch rozhodli, že podporenie mňa, aby som sa stal členom tejto prestížnej inštitúcie, tým e, nepodporia hlas ľudí proti tejto komunite. A keď máte nejaké pochybnosti o tom, za koho hovorím. Chcem pripomenúť vám, hovorím za Romom, a pokiaľ niekto má diskriminačné e, aktivity, je dôležité pripomenúť e, Gianluca Bonánovi, že táto inštitúcia nedovoluje takéto verejné správanie. Okrem toho je dôležité, aby táto, situá- táto inštitúcia zaujala stanovisko. Takže pán predseda a kolegovia, chcem vyzvať Európsky parlament, aby zaujal stanovisko, verejne odsúdil postoje ako tieto, keď sa objavia. Ďakujem. Šle? Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz nech sa páči pani Ivana Maletič za EPP. Nedostatka dobrog ekonomskog upravljanja. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o nedostatok dobrej hospodárskej správy a E, jasné pravidlá, pokiaľ ich nemáme, tak európsky e, občania na tom strácajú. Situácie, e, ktoré zažívame, ako v roku 2014, keď ľudia, tí, ktorí všetko stratili a žijú v kontajneroch, to musíme skutočne zabezpečiť, aby niečo sa urobilo pre týchto ľudí, aby dostali pomoc. To isté sa týka napríklad ľudí ktorí stratia prácu, oškodenie týchto ľudí. Každý druhý mladý človek, e, ktorý nedostane peniaze z garančného fondu. Pri takýchto prípadov pri občan, pre občanov, kde je potrebné zabezpečiť e, solidaritu, tu musia spravidla podľa Good Economic Governance byť uplatnené. Ďakujem pekne. Ďakujem vám v neposlednom rade. Posledná v rámci tejto diskusie, vážená pani poslankyňa Ester Herans Garcia. Ďakujem pekne v mene španielskej delegácie ľudovej strany, najmä Pabla Sala de Navara a Veronike Fontanero, ktoré nemohli hovoriť. Chceme vyjadriť solidaritu so všetkými občanmi e, regiónu Rio Ebro, ktorí zažili obrovské záplavy. Viac ako 20 8 hektárov bolo zaplavených stovky rodín, ktorí žijú z chovu dobytka a z polnospodárstva boli zasiahnutí a zažili obrovské škody. Preto chceme vyzvať španielskú vládu, aby skutočne všetky ško- aby škody, ktoré títo ľudia utrpeli, im boli uhradené je dôležité, aby eh, boli, bolo možné ďalej fungovať v tomto regióne a je potrebné prijať opatrenia pre obyvateľstvo a by sa zabránilo v budúcnosti podobným záplavám. Ďakujem pekne. Ďakujem, vážená pani poslankyňa. Ďakujem všetkým tým z vás, ktorí sa zúčastnili diskusii. Ďakujem aj pani komisárke za to, že s nami ostala do konca. Vážené dámy, vážení páni, chcem vás informovať, že ďalšia schôdza je naplánovaná na zajtra 10. marca 2015 od 8.30 do 14.00 a potom od 15.00 do 23.00. Program je zverejnený, je prístupný na web stránke Európskeho parlamentu. V tejto chvíli odročujem schôdzu, prípadne